Podľa eh, odseku 4 pri, eh, teda rozšíril eh, opravu v texte a ak do 24 hodín nebudú výhrady minimálne jednej politickej skupiny alebo 40 poslancov, tak sa bude o tom hlasovať. Text je na stránke plného zasadnutia a bude zverejnený v zápisnici k tejto schôdzi. Ešte tu je žiadosť o slovo pána poslanca Glecosa k rokovaciemu predku. Nech sa páči. Συνάδελφοι, 1100 παιδικοί štasmi. Vážení kolegovia, 1100 detí, pardon, e, detských škôlok v Grécku nefunguje a to jednoducho preto, že nemajú finančné prostriedky. Je potrebné, aby sme sa s týmto zaoberali a tiež inými bodmi, ktoré e, nás trápia, ale namiesto tomu, aby e, sa tomu venovali, tak Jean-Claude Juncker sa pokúsil neakceptovateľným, nedemokratickými opatreniami nasmerovať grécky národ do istého smeru. Akým právom to robí? Pán Glecos? On to predsa nemôže takto robiť. Pán Glecos. Pán kolega. Ja si myslím, že je dobré, že ste sa písomne prihlásili o príspevok k rokovaciemu poriadku, ale potom to aj musí byť príspevok k rokovaciemu poriadku, pretože to, čo ste teraz predniesli, toto predsa nemá nič dočinenia s našim rokovacím poriadkom. Toto je klasický prípad jednominútových vystúpení, ktoré budeme mať v plene. Pán Glejcovstra, teda pokiaľ by ste chceli urobiť takéto stanovisko na budúce, poprosím vás, aby ste to potom zaregistrovali do krátkých prejavov minútových. Dobre, takže pokiaľ nie sú žiadne ďalšie e, žiadne poznámky k rokovaciemu poriadku, pán Lambert, k rokovaciemu poriadku. V mene skupiny chcem požiadať, aby sa na program tohto zasadnutia e, dostala rozpráva a uznesenie k práce komisie, to tiež nie k rokovaciemu poriadku, takže prídem hneď k programu rokovania a môžete tú žiadosť potom predniesť. No, pán kolega, takisto šikovne urobené, ale Viete, ja som bol tiež dlho šéfom politickej skupiny, poznám to, ale napriek tomu sa všetci musíme pridržiavať rokovacieho poriadku. Takže prejdeme k programu na dne.